K oznámeniam predsedu. Chcem poukázať na zložku Sakine Mohamadi Askianti, ktorá bola odsudená trest smrti v Iráne. Najvyšší súd v Iráne sa v súčasnosti zaoberá touto vecou a navyše bola odsudená na 90 rán bičom, pretože jej e, E, fotografia bola zverejnená v európskych novinách. Týmto vyzývam Irán, aby stiahol tento súd a aby túto vec e, prerokovala transparentne a otvorene. Európsky parlament je proti trestu smrti nezávisle e, od toho, za aký podmienok bola, bol tento trest vynesený. Dziękuję Państwu. Protokół i teksty przyjęte z posiedzenia. Ďakujem vám. Zápisnica a texty, ktoré boli 8. júla prijaté, e, máte v rukách. Má niekto poznám?